mená 17 nových kolegov, okrem e, teda holandských. E, tieto e, holandské mená budeme vedieť čoskoro. Títo kolegovia sú už tu v sále. Budem sa snažiť tieto mená zretelne predniesť. Prosím, postavte sa noví členovia parlamentu. Chceme vás privítať z Bulharska pán Malinov, zo Španielska pán Garces Ramon. zo Španielska, teda pán Garces Ramon, ďalej Dolores Garcia Hierro Caraballo, Eva Ortiz Vieja, Salvador Sedo i Alabart. To, to sú štyria poslanci zo Španielska. Z Francúzska dvaja Yves Cochet a Jean Roata. Z Talianska pán Trematera z e, Lotyčska pán Šadurskis, z Malty Jozef Kušieri, z Rakúska Evert Stadler a pán e, Weidenholzer. Z Polska pán Bratkovský. Zo Slovenska Zofia Mazej Kukovič a zo Švedska Amelia Andersdotter a Jens Nilsson. A zo Spojeného kráľovstva Anthea McIntyre. Ďakujem vám pekne, kolegovia. Vítajte v Európskom parlamente na našej spoločnej ťažkej práci.